Okay, colleagues, um, I, I see many of you are wandering in from meetings, so I think we've got enough people now. To... Dobrý deň, kolegovia. Mohli sme začať našu schôdzu. A som veľmi rada, že tu máme medzi nami komisárku Kunevu, ktorá pravidelne chodí medzi nás, aby nás informovala a sa s nami diskutovala o návrhoch komisie. And I'm particularly pleased today that she's going to... A som veľmi rada, sa teším na to, že nám bude prezentovať hodnotiacu tabulku za rok 2009 a určite sa budeme zaberať aj tým, ako boli zakomponované naše návrhy do tej hodnotiacej tabulky za rok 2009. Som veľmi rada a vlastne to tradíciou v tomto výbore, že sme sa zaoberali hodnotiacou tabulkou a viacero kolegov, ako pani Weiler, praveli, že máme takúto hodnotiacu tabulku, to znamená, že máme isté opatrenia na základe ktorých môžeme posúdiť, či fungujú naše politiky, teda politika ochrany spotrebiteľov a preto som veľmi rada, že táto iniciatíva funguje a že vy, pani komisárka Koneva, k tomu pristupujete veľmi energicky. A nech sa páči, máte slovo a potom budú otázky. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že je absolútne pravdou a že to nie je preháňaním, keď poviem, že táto hodnotiaca tabulka je e, vlastne niečím, čo je inšpirované hlavne parlamentom. Takže toto je druhé vydanie tejto tabulky. Je to ďaleko viac na isté veci zamerané a lepšie je vypracovaná táto tabulka ako predchádzajúce. Tá prvá tabulka bola predmetom veľmi veľkých diskusí vo vašom výbore. Musím vám povedať, že skutočne si cením váš záujem a vašu podporu a samozrejme aj finančnú podporu ktorú ste e, zabezpečili prostredníctvom pilotného projektu e, v roku 2008 a potom aj v roku 2009, pretože to by nebolo inak možné takúto hodnotiacu tabulku mať teraz v rukách. No ale predtým, ako vám predstavím výsledky tejto druhej hodnotiacej tabulky, mi dovolte, aby som vám pripomenula, prečo je táto iniciatíva taká dôležitá. Poprvýkrát totiž, čo sme sa rozhodli, že existujú isté nové vývoje a musíme si byť vedomí tohto vývoja. A teraz hovorím priamo o kerovickej kríze. A ak chcete politiku, ktorá bude skutočne prinášať najlepší výsledok spotrebiteľom, musíme ďaleko lepšie reagovať na očakávania spotrebiteľov a chápať problémy, ktorým čelia v dnešných dňoch Takže toto vlastne skutočne nám ukazuje, ako trhy naozaj e, fungujú pre spotrebiteľov a ako sa spotrebitelia správajú. Meriame kľúčové indikátory. Ide vlastne o stupeň e, uspokojenia, spokojnosti takýchto spotrebiteľov a táto hodnotiaca tabulka nám pomáha monitorovať trh zo strany spotrebiteľov. A myslím si, pani predsednička, že máte pravdu, že poprvýkrát sa niečo takéto deje. To znamená, že sa pozeráme na trh z hľadiska spotrebiteľov, ale aj z hľadiska výsledkov, ktoré prináša trh. Takže samozrejme, že je niekoľko takýchto spotrebiteľských trhov a je to najväčšia snaha, ktorá prebieha e, v tejto oblasti v súčasných dňoch. Dovolte mi, aby som povedala niečo o, o tejto hodnotiacej tabulke. Táto existuje len po druhý rok. A tieto eh, údaje, ktoré tam máme zapracované, sú ešte stále nie dostatočne kompletné. Potrebujeme ešte veľmi veľa vecí urobiť na to, aby sme naozaj zaviedli absolútnu transparentnosť a aby sme skutočne monitorovali v plnom rozsahu hlavné trhy. Druhé vydanie eh, tejto tabulky prináša veľmi dôležité výsledky. Takže začnem s tými dobrými správami. Najpozitívnejším výsledkom je, že tradičné tovarové odvetvia sa relatívne majú veľmi slušný výkon. Pokiaľ ide o 19 takýchto odvetví, kde sme analyzovali isté služby v nadväznosti na e, úroveň spokojnosti. 70 až 80 spotrebiteľov hovorí, že sú v podstate spokojní s tovarom a s maloobchodníkmi, od ktorých tovar kúpili. Toto e, platí pre všetkých 8 takýchto hlavných prieskumov, ktoré sme robili a pokrývali sme rôzne druhy tovarov, vrátane mesa, um, nové druhy um, automobilov, informačnú a komunikačnú technológiu, elektrické uh, spotrebiče, ša, odevy a knihy. I keď sa dá povedať, že niektoré trhy uh, fungujú lepším spôsobom, ako iné, ale sú isté e, sľubné e, trendy a hlavne v oblasti poistenia a v telekomunikáciách. Takmer dvaja z troch spotrebiteľov sú spokojní so svojimi poskytovateľmi poistenia a len 11 spotrebiteľov hlási nejaké problémy. Okrem toho, ponuky e, sa dajú relatívne veľmi ľahko porovnávať a prechod k niekomu druhému je relatívne ľahký. Jeden zo štyroch spotrebiteľov e, zmenil e, poisťovateľa auta za posledné dva roky. Toto je najväčší e, stupeň, kde prichádza k zmene, ku prechodu na inému, k inému dodávateľovi vo všetkých týchto odvetviach. V telekomunikačnom odvetví sa to relatívne tiež veľmi ľahko deje. 22 spotrebiteľov e, zmenilo internetových poskytovateľov za posledné dva roky, napriek tomu, že veľmi veľké počet ľudí ešte stále tvrdí, že majú problémy práve pri takomto prechode. 67 spotrebiteľov je presvedčených, že je veľmi ľahké porovnávať ponuky internetových e, poskytovateľov, poskytovateľov internetových služieb. Toto je najvyššie percento zo všetkých odvetví, ktor, v ktorých sme robili prieskum. Môžete sa opýtať, že prečo sa zameriavame práve na toto percento tých, ktorí prechádzajú e, jedným z kľúčových trendov na trhoch e, sú vyššie percenta prechodu. A v tom prípade samozrejme spotrebitelia menej pravdepodobne budú ohlasovať, že prichádza k zvyšovaniam cien jedna osoba, ktorá prechádza k inému dodávateľovi, e, vlastne si vynúcuje disciplínu na tomto trhu a tým pádom to vlastne slúži všetkým spotrebiteľom. Pokiaľ ide o údaje o jednotlivých krajinách, ktoré máme, pokiaľ ide o podmienky spotrebiteľov, ukazujú tiež veľmi sľubné trendy. Merali sme aspekty súladu, pokiaľ ide o, spotrebiteľskú legislatívu, merali sme to, ako aký majú pocit spotrebitelia, že do akej miery sú vlastne chránení existujúcimi opatreniami a ako ľahko je možné dospieť k nejakej náprave. Som veľmi potešená, že niektoré krajiny, ako je Fínsko, Švedsko, Nemecko a Holandsko, skutočne vo všetkých týchto indikátoroch zaznamenávajú veľmi dobré výsledky. Ja som mimoriadne potešená tým, že vidíme celý počet nových členských štátov, ako je Polsko, Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko a Estonsko, kde prichádza k jasnému pokroku v takmer všetkých týchto indikátoroch. Takže teraz prejdem k tým nie takým e, šťastným, nie takým e, uspokojivým správam. V čase, keď je život dostatočne ťažkým, Niektoré kľúčové služby e, ne majú dostatočný výkon pre spotrebiteľov. K takýmto odvetviam a to sú odvetvia, ktoré vzbudzujú isté obavy z našej strany, patrí energetika, bankovníctvo a doprava, autobusová a železničná doprava. Menej ako dve tretiny spotrebiteľov sú spokojné s dodávateľom energie ale napriek hláseným zvýšeniam cien a len veľmi eh, nízkému stupňu eh, spokojnosti energetika je odvetvím, kde eh, spotrebitelia majú najmenšiu tendenciu prejsť k inému dodávateľovi. Menej ako 10 spotrebiteľov prešlo na iného dodávateľa plynu alebo energie za, posledných, za posledné dva roky neuspokojivý stav, pokiaľ ide o maloobchodný trh s energiou, e, je navyše zhoršovaný aj tým, že e, ceny pred zdanením tejto elektriny a plynu v susedných krajinách môžu byť veľmi odlišné. Napríklad pred zdanením elektrina v Nemecku a v Belgicku je o 50 nákladnejšia, drahšia ako v Polsku. Maloobchodné bankovníctvo je ďalším odvetvím, ktoré si vyžaduje pozornosť. Máme tu veľmi nízky e, stupeň prechodu e, a e, sú tam netransparentné poplatky. V priemere len 9 užívateľov bežných účtov zmenilo banku a 34 spotrebiteľov zistuje, že je vlastne veľmi ťažké porovnávať si ponuky od týchto rôznych poskytovateľov. Okrem toho, relevantné informácie sú častokrát skryté pred spotrebiteľmi. Úrad pre férovej obchod v Spojenom kráľovstve odhaduje, že v Spojenom kráľovstve napríklad banky získavajú väčšinu svojich príjmov z poplatkov, o ktorých, e, ktoré si vlastne spotrebitelia ani v e, počiatku neuvedomujú. Zistili napríklad, že 20 spotrebiteľov nebolo vôbec eh, netušilo, že vlastne existujú isté poplatky za prečerpanie eh, istej sumy, až kým ich eh, tieto poplatky naozaj nezasiahli. A nakoniec by som chcela ešte spomínať, spomenúť autobusovú a železničnú dopravu, ktorá sa tiež vlastne ukázala ako jedným z hlavných problémov pre spotrebiteľov spokojnosť v tomto odvetví je veľmi nízka, a hlavne pre, kvôli cenám a nedostatočným službám, ktoré tieto uh, odvetvia da, poskytujú svojim um, zákazníkom. Miestna doprava sa vníma ako nákladná a ľudia majú pocit, že sa tieto firmy nedostatočne starajú o svojich uh, cestujúcich. Takže aké budú ďalšie kroky? Rozhodla som sa, tak ako potom tejto prvej e, tabulke, na začiatku marca, respektíve koncom februára, by som chcela prezentovať prvú následnú prácu na tú prvú porovnávaciu tabulku. Chcela by som vám e, predostrieť e, výsledky správy i commerce, čiže e-obchod, elektronický obchod. To je jedno vlastne z tých miest, kde e, spoločný trh bude existovať bez hraníc. Takže túto správu o elektronickom obchodovaní by som vám chcela predostrieť. A takisto sú tam isté alarmujúce záležitosti. A po tom by som chcela, aby vlastne e, maloobchodný trh s elektrinou bol vlastne tým kľúčovým, na ktorý sa zameriame. Spolu s pánom komisárom Pibalksom vypracujeme správu a budeme sa snažiť preskúmať, ako vlastne tento trh s elektrínou funguje pre spotrebiteľov. Budeme samozrejme porovnávať e, ponuky, e, spôsob, ako sa fakturuje a obchodné praktiky. Takisto očakávam značný vstup z občianského fóra pre energetiku. To sa stretne e, po druhýkrát v októbri po prvom takomto ich zasadnutí, ktorý mali minulý rok. Myslím si, že toto bude predstavovať značný príspevok a takýmto spôsobom budeme posilňovať spotrebiteľov, aby skutočne splňali svoju úlohu v dobre fungujúcom vnútornom trhu. Dovolte mi, aby som sa vrátila ešte tej vynikajúcej správe, ktorú vypracovala pani Hek za, túto, za tento výbor. Vy ste počiarkli v tejto správe, že táto tabulka by mala byť dostupnejšia k širšej, širšej verejnosti a že by sme naozaj mali e, vlastne ju dostať do povedomia. Oznámenie, ktoré bolo preložené do všetkých jazykov, zosumarizovalo hlavné výsledky a nálezy a takáto štatistika podľa jednotlivých krajinách poskytuje istý prehľad. Takisto ste počiarkli, že dôležitosť veľmi úzkej spolupráce s členskými štátmi je mimoriadne dôležitá. Aby sme rozšírili túto bázu, potrebujeme aj vstupy od ostatných aktérov a dúfame, že budeme môcť takýmto spôsobom ďalej pokračovať v spolupráci so štatistickými úradmi, s rôznymi organizáciami, ktoré združujú spotrebiteľov. A moje posledné slova patria práve e, tomuto cezhraničnému e, elektronickému obchodovaniu. Správa o týchto otázkach e, vyjde onedlho a znovu to bude. Prvý krok ku komplexnejšej správe o geografickej segmentácii, pokiaľ ide o túto správu o elektronickom obchodovaní. A pôjde vlastne o, tzv. onlineovom e, obchodovaní cez internet. Toto bude koordinovaná práca, toto by som chcela počiarknúť, je to koordinovaná práca so všetkými komisármi, ktorí sa zaoberajú otázkami, ktoré ovplyvňujú nejakým spôsobom elektronické obchodovanie. Samozrejme, že sa snažíme odstraňovať bariéry a snažíme sa e, naozaj zlepšovať nástroje, ktoré by nám pomáhali v takomto druhom obchodovania. Naozaj sa snažíme o to, aby sme to spravili dostupné občanom a aby mohli takýmto onlineovým spôsobom e, nakupovať e, malou obchodnou formou. Takže dúfame, že budeme zlepšovať trhy pre našich spotrebiteľov tak ako sme to slúbili na samom začiatku. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu. Počítam s vašimi otázkami a počítam s tým, že sa budete o tieto veci láskavo zaoberať a zaujímať aj v budúcnosti. Toto bola skutočne veľmi zaujímavá prezentácia, plná obsahu, hlavne pokiaľ ide o elektronické obchod a energetické trhy a som presvedčená, že moji kolegovia budú mať niekoľko otázok, ja sama mám niekoľko otázok, ale myslím si, že by sme mali dať slovo vám, najprv pani Head, pani Weiler, potom pán Newton Tyler. Pani Head, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem pekne vám pani komisárka za veľmi zaujímavú prezentáciu. Som eh, veľmi rada, že ste prezentovali tieto pozitívne aspekty a samozrejme rátame s tým, že budú nám prezentované aj negatívne výsledky. A to je vlastne ten význam tohoto, aby sme videli, čo môžeme zlepšiť. To znamená, že je veľmi dobré, že máme e, výsledky tak pozitívne, ako aj negatívne. A okrem toho ma veľmi teší aj to, že sa zabezpečilo to, E, že táto hodnotiaca tabulka je preložená do všetkých úradných jazykov Európskej únie a pevne dúfam, že je to prístupné aj na internete a že sa k tomu dostanú spotrebiteľské organizácie. To znamená, že spotrebitelia budú mať možnosť pracovať s týmito výsledkami. Mala by som jednu otázku na vás, ktorá sa týka systému klasifikácie. Je totiž o to, že musíme mať rovnaký systém klasifikácie a to na to, aby sme mohli e, spraviť dobré porovnania. To sa týka napríklad oblasti žalôb. Musíme tu mať rovnaké systémy vo všetkých členských štátoch, aby sme teda to mohli spravodlivo posúdiť v konečnom dôsledku. A ja chápem, že na začiatku je to samozrejme zložité, ale perspektívne o niekoľko rokov. Možno to bude jednoduchšie, keď budeme sa zabrať tým, že máme rozličné kultúry a rozličnú ochotu e, riešiť niečo žalobou. A e, toto ma zaujímalo, že ako to vyzerá v súčasnosti. Ináč by som sa chcela poďakovať za veľmi zaujímavý dokument a chcem sa poďakovať za vašu prezentáciu. Ďakujem. Um, Mrs. Weiler. Pani Weiler. Ja sa tiež veľmi teším, pani komisárka, že e, ďalej pracujete na tej agende takto kontinuálne a myslím, že vy už ste pri tom prvom sedení zistili, že parlament v princípe je za vami, stojí za vami. Ja som veľkú časť z toho, čo ste nám predniesli, si prečítala v nemeckej, v nemeckej tlači. To znamená, že bolo to veľmi rozsiahle o situácii, o správaní sa, o spokojnosti e, spokojnosti spotrebiteľa s ich produktami. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. Po tom prvom šoku e, z barometra ste presvedčili radu, že je to treba robiť. Zmena z jedného providera na iného, tá sa neodstránila, ale táto zmena by mala byť zmenená takisto, eh, či pardon, by mala byť spojená so zmenami eh, pre spotrebiteľa podľa možností so zmenami k lepšiemu v, na spotrebnom trhu potrebujeme viac transparentnosti, pretože tu nie sú také veľké rozdiely v cene, ale myslíme si, že v kvalite a v transparentnosti, že vôbec viete, čo sa v tej cene skrýva. No a ja mám takisto dve otázky k energetickému sektoru, ktorému sa chcete intenzívnejšie venovať. Ja som e, sa stiahovala a ja som zistila, a menila som teda ponúkateľa elektrické energie a zistila som, že je to veľmi jednoduché. Bola som veľmi prekvapená. Uh, Mnohí ľudia e, sa obávajú zmeniť e, svojho ponúkateľa, pretože si myslia, že to je veľmi komplikované a potom nakoniec sedia e, v chlade a nemajú vôbec nič. Takže skutočne je to veľmi jednoduchá procedúra a tu je skutočne mimoriadne dôležitá transparentnosť a, a je to dôležitejší aspekt, ako sme si to teraz mysleli vo všetkých členských štátoch, pretože tá transparentnosť v podstate neobsahuje ani takú tra, to, to nie je tak tradičné u nás ako napríklad v štá, štátoch. Dobre, moju podporu máte, pokiaľ by ste zobrali presne, pod, by ste si vzali pod lupu energetický trh, preskúmať komerčné praktiky, ale odporúčala by som vám takisto jeden bod a to je nekalá súťaž. Hospodárska súťaž. Ja som si zistila, že v Nemecku okrem niektorých tradičných ponúkateľov s neuveriteľným zeleným prúdom ekologicky ekologicky um, vyrobeným, Je sa nedá vôbec transparentne zistiť. Takže je to vlastne nekalá, pardon, nekalá reklama. Je potrebné zistiť presne pozadie tejto nekalej reklamy. Um, Pán Manders. Thank you, Commissioner. Um, Ďakujem, uh, pani komisárka, za vašu prezentáciu. Je to veľmi pozitívna prezentácia a podporujem tú myšlienku, že by sme mali ústavične e, vlastne sledovať e, spokojnosť spotrebiteľov v EÚ. Pokiaľ ide o energetický trh, ja si naozaj myslím, že ešte nie je vnútorný trh pre energiu. Vy ste spomínali, že v Nemecku a samozrejme, že v Holandsku pred zdanením energia Eh, je dvojnásobne taká drahá ako v iných krajinách, ale ja nemôžem túto energiu kúpiť z inej krajiny, takže takýto trh ešte neexistuje. A takisto si nemôžem objednať cez internet dodávky energie. Takže prejsť k inému dodavateľovi je možné, ale musím samozrejme kupovať energiu na tom istom trhu. Tam je konkurencia, to znamená, že tá cena je viac menej rovnaká. Také sú moje skúsenosti, pokiaľ ide o prechod k inému dodávateľovi energie. Nie som veľmi spokojný s týmto, ale dúfam, že budete môcť spolupracovať s pánom komisárom Pibalksom a naozaj vytvoriť koncový vnútorný spoločný trh pre energiu a koneční užívateľia si budú môcť potom kúpiť energiu tak, ako si kupujú pizzu. Ale vy meriate samozrejme spokojnosť um, spotrebiteľov a jeden taký návrh z mojej strany, pretože tá podpora pre Európu klesá v mnohých krajinách, aj dokonca v mojej krajine, v Holandsku. I keď sa ľudí pýtate, ste spokojní e, s produktmi európskeho trhu, všetci sú spokojní. Vaša prezentácia bola veľmi pozitívna, ale keď sa ich opýtate, čo chcete ďalej, nechceme nejakú spoločnú Európu. Takže ako môžeme vlastne vybudovať ten most, aby sme získali také isté výsledky, pokiaľ ide o podporu Európy, aké dostávame, pokiaľ ide o produkty, ktoré môžu kupovať. Pretože my sa ich pýtame, ste spokojní s tým, že môžete kupovať európske produkty a tak ďalej, ako funguje trh a tak ďalej. Možno, možno by ste mohli iniciovať aj nejaký um, box, nejakú krabičku na návrhy a mohli by sa cez webovú stránku e, pýtať isté veci, napríklad spotrebitelia, máte nejakú predstavu, ako vyriešiť finančnú krízu a ak len jedno e, z, tých, z toho milióna tých návrhov by to pomohlo vyriešiť, bolo to by to veľmi rozumné, pretože napríklad um, každej firme máte uh, takú možnosť, také miesto, kde môžete nejaké návrhy dávať. Dokonca aj u nás v jedálni to máme. A spotrebitelia môžu skutočne predkladať návrhy, ako vlastne riešiť isté problémy, ktoré sa spájajú so spotrebiteľmi. Pretože vďaka tomu môžeme potom naozaj e, pracovať pozitívnym spôsobom a pomáha to vo väčšej podpore Európy ako takej. Ďakujem vám za pozornosť. Okay. Um, well, thank you. Ďakujem pekne za položené otázky. Začala by som teda tými sťažnosťami. To je veľmi dôležitá téma. A to je jedna vec, ktorá tam úplne chýba a síce to, že ľudia v Európe sa necítia byť európskymi spotrebiteľmi. Bez toho, že sme mali nejakú spoločnú základňu pre posudzovanie sťažnosti a pre žaloby, tak nebudeme mať pocit jednoty. Chcela by som tu spomenúť, že napríklad e, minister pre obchod USA to vlastne vytvorili silnú politiku pre ochranu spotrebiteľov, lebo oni sa môžu obrátiť napríklad na ombudsmanov, ktorí sa budú zaoberať jednotlivými sťažnosťami a budú hľadať riešenie, ale tam ide o to, že vlastne tieto sťažnosti, tak povediať, určujú politiku. Ak dostanete napríklad množstvo sťažností, ktoré sa týkajú telekomu alebo energetického sektoru, alebo nejakých tovarov, to znamená, že niekde naša politika zlyháva, musíme niečo spraviť. To znamená, že keď si pozriete to oznámenie na strane 6, aby som teda priamo zareagovala a na to odkázala, tak tam je uvedené, čo sa týka týchto sťažností spotrebiteľov, tak to je kľúčový indikátor. Budú ich, v súčasnosti ktorá teraz zbierajú v členských štátoch národné orgány, ale v súčasnosti toto nie je harmonizované. A to znamená, že je veľmi zložité porovnať trhy, ako aj situáciu v členských štátoch. Komisia samozrejme môže pomôcť členským štátom, aby sa harmonizovala metodológia pre posudzovanie e, sťažností spotrebiteľov. Účastníci e, tu môžu mať e, dobrovoľnú klasifikáciu týchto sťažností a môžu to... Toto sa týka vlastne sťažností voči podnikom. A je tu možnosť adoptovať túto metodológiu. A dovolte, aby som povedala, že my pripravujeme aktuálne oznámenie a máme tu workshopy, kde sa zaoberáme takýmto kódexom klasifikácie. Ten systém bude dobrovoľný v tejto fáze. To znamená, že ak mi pomôžete presvedčiť viac ľudí na to, aby sa išlo aspoň touto cestou dobrovoľnosti, aby som rada potom spravila ďalší krok, aby to bolo povinné. A dôležité je, aby, sa, aby to bolo široko akceptované. A ja som skutočne za to, aby to bolo tak, aby táto e, politika, tak povedať, vychádzala od občanov. Lebo dôležité je to, že občania musia mať pocit, musia mať pocit, že ovplyvňujú politiku. Myslím si, že toto bolo pre nich silné posolstvo. Čo sa teraz týka prechodu k iným poskytovateľom a transparentnosti, pani Weiler? Ja súhlasím, že transparentnosť je veľmi dôležitá, a súhlasím aj to, že prekonávanie bariér pri zmene poskytovateľa, tak e, toto je pomerne zložité. Ja som veľmi rada, že u vás tie skúsenosti boli pozitívne. Samozrejme to aj vec, e, tak povedať, vzdelávania. Budeme sa zabrať aj zavadzajúcou reklamou a budeme sa zabrať aj predajom, kde sa vyvíja tlak na spotrebiteľov. Lebo skutočne niekedy sa vyvíja tlak na spotrebiteľov v niektorých krajinách, kde spotrebiteľe sa musia rýchlo rozhodnúť a musia prejsť k inému poskytovateľovi. A podľa nás tu ide o nátlak a sú to neférové obchodné praktiky. Dovolte, aby som na tomto mieste ešte raz pogratulovala tomuto parlamentu a výboru IMCO za to, že ste eh, schválili eh, smernicu o neférových obchodných praktikách. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, lebo tu máme plnú mieru harmonizácie a vo všetkých politikách by sme mohli zabezpečiť európsku e, úroveň prostredníctvom tejto e, smernice. A preto by sa to malo využívať. Potom to bol veľmi pekný nápad pána Mandersa, čo sa teda týka týchto schránok, kde môžete hadzovať svoje návrhy. Ja si to prejdem s Európskou zastrešujúcou organizáciou. A ja skutočne podporím túto myšlienku, ale nemyslím si, že... Áno, ale ja som počul, čo ste povedali, ale ak Belk sa bude týmto zaoberať, tak čo sa týka aj hospodárskej krízy, áno, to tiež patrí medzi naše úlohy. Nechcem ale nič nejako slubovať, dopredu, môžem iba povedať, že budeme sa tým zaoberať aj na našom generálnom majiteľstve. Tie, tie zdroje, ktoré mám v dispozícii, sú veľmi napäté a ne, neviem, či sa nám podarí nájsť veľa ľudí, ktorí na tom budú pracovať. Zabezpečíme si pomoc zvonka a prečo nie? Podľa mňa je to e, dobrá myšlienka. Môžeme sa nad tým spoločne zamýšľať. Ešte pán Newton Dan. Uh, Ďakujem veľmi pekne, komisár. Pani komisárka, za to, že ste prišli. Sme skutočne veľmi vďační um, vám za to, že uh, toľko pozornosti venujete parlamentu. Dúfam, že vám to budeme môcť nejakým spôsobom odplatiť. Samozrejme, že uh, my podporujeme veľmi tieto trhy, ale vieme veľmi dobre, že len po druhý rok sa toto robí, táto tabulka. Ale chcem sa vás opýtať, že do akej miery si myslíte, že verejnosť v Európskej únii si je tohto vedomá. Rozmýšľam nad tým, že čo nám k tomuto môžete povedať. A čo je najdôležitejšie, spolupracujú členovia rady s vami patričným spôsobom, alebo je to vlastne len um, tak príjmané, že teda ďalšia myšlienka z Bruselu a tak ďalej. <coughs> <coughs> Να ευχαριστήσω και εγώ την Επίτροπη παρουσία της και να τη συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ďakujeme vám za vynikajúcu prácu, ktorú ste urobili. Mám konkrétnu otázku. Pokiaľ ide o celú tú námahu, ktorú ste... Nemáte tlmočenie, mám to povedať po anglicky? Takže gratulujem vám k vynikajúcej práci, ktorú ste odviedli. Mám veľmi konkrétnu otázku. Po septembri sme videli, že Európska komisia, ako aj vlády členských štátov, prijali isté opatrenia, aby bankový systém a um, výkony bank mohli podporovať. A rozmýšľam nad tým, že pokiaľ ide o túto vašu tabulku, že či ste videli veľmi veľa stiažností v nadväznosti na bankový systém zo strany spotrebiteľov a dávam vám túto otázku, pretože som čítal v mnohých um, tlačiach členských štátov, že vlády sa snažia, aby sa bankové systémy začali vzájomne prepájať a spolupracovať, aby vlastne diskutovali s občanmi, aby diskutovali s podnikmi. A vlády sa snažia ich presvedčiť, uh, že by mali občanom pomáhať. Takže máte prosím k tomuto nejaké veci, ktoré by ste nám mohli povedať. Pán Lechner, ďakujem pani komisárka. Áno, e, bolo to veľmi e, zaujímavé, pani komisárka, je to aj veľmi zaujímavé, e, zaujímavý postup, nie pozitívne. Ja som pozitívne zistil, že hovoríte o hospodárskej súťaži, to znamená, že tam, kde hospodárska súťaž nefunguje, tam sú ľudia nespokojnejší. To znamená, že pokiaľ by sa tá hospodárska súťaž hodnotila z pohľadu ochrany spotrebiteľa, tak sú tie predpisy snad ešte dôležitejšie Mm, hovorili sme tiež o energii. Myslím si, že mnohí ľudia si musia na to pomaly zvyknúť, lebo čo sa týka autobusov a železnic, tu už sme pomaly na hraniciach realizovateľnosti. A čo, sa, čo ma napadlo pri bankách, tam by sa to malo vlastne môcť uskutočniť, lebo tu máme určitú súťaž medzi jednotlivými inštitútmi a mňa by zaujímalo, či to viete urobiť e, alebo vyhodnotiť aj špecificky, e, čo sa týka určitých citlivých otázok v jednotlivých alebo citlivých aspektov v jednotlivých e, krajinách. My máme samozrejme určité inštitúty, ktoré fungujú len v tej ktorej krajine, majú rôzne filiálky a či sa tam dá takisto konštatovať, či tá hospodárska súťaž v rámci bank funguje, v rámci bankového e, sektora funguje, funguje a e, kolega Angela Kas o tom tiež hovoril, že tá aktuálna a do akej miery teda bola zohľadená aktuálna finančná kríza v týchto výskumoch. Inak ja si myslím, že my by sme skutočne mali uh, ponechať tieto rozdiely medzi krajinami, ale samozrejme musíme tu mať istý benchmarking, musíme tu mať porovnanie medzi jednotlivými členskými štátmi a samozrejme treba zriadiť na úrovni Európskej únie, na, Európskej únie, na úrovni Európskej únie um, miesto alebo úrad pre stiažovanie, tak ako to my máme v Nemecku napríklad, ľudia sa môžu stiažovať. A to sú tie aktuálne to sú tie aktuálne. myslím si, že toto netreba na európskej úrovni zriadovať. My by sme mali všetko nechať tam, ako to je. My by sme mali z európskej úrovni pozorovať, sledovať, monitorovať, ale e, stiažnosti a tak ďalej to by malo zostať na národnej úrovni. A my tu máme samozrejme, ale samozrejme benchmarking a máme tu možnosť porovnávať jednotlivé členské štáty a to by sme si mali tiež ponechať. So, Ďakujem. Tá prvá otázka pána Newtona je veľmi politicky citlivá, lebo spotrebiteľská tabulka nie je legislatívna iniciatíva, je to tak povediac politický nástroj, kde sa zistuje na názor a je veľmi dôležité pre nás, aby sme si uvedomili to, že keď vytvoríme dobré podnikateľské prostredie, pre naše podniky, čo je už teda dobrý štát, tak trh vždycky zabezpečí to najlepšie pre spotrebiteľov. Na nešťastie vidíme, že aj hospodárske súťaži nefunguje vždy všetko dobre a musíme e, chrániť spotrebiteľov. Konec koncov máme tu určité sektory, odkiaľ pochádza 51% HDP v Európe. A jednoducho musíme tu dbať aj na malé a stredné podniky. Lebo ak sa nebudú môcť oprieť o túto spoločnú základňu, tak práve v tejto dobe bude veľmi zložité pre tie podniky prežiť. Myslím si, že táto spotrebiteľská tabulka nesem byť zanedbaná. Konec koncov týka sa to nás všetkých. Každý by mal mať záujem na tom, aby sa k nemu pristupovalo ako spotrebiteľovi čo najlepšie. Práve preto pani Weiler to spomínala a preto bol aj taký veľký záujem, keď sme to na tlačovej konferencii prezentovali, o čo ide pri spotrebiteľskej tabulke. Práve preto to prekladáme do všetkých úradných jazykov. Práve preto diskutujeme s Belkom. A práve preto vždy, keď idem do členských štátov, tak mám tú tabulku so sebou. A tu nejde iba o nejaké príjemné rozhovory s kolegami, keby som mohla povedať, že no počúvajte, je dobré, aby sme mali príslušnú legislatívu, ale my potrebujeme nejaké výsledky a bez ohľadu na to, čo vy hovoríte, ja tu mám isté údaje, ktoré sa môžem opierať, pozrite si to a zabezpečte to, aby ľudia boli spokojnejší. Lebo jednoducho máme tu isté závery, ktoré vyplývajú z práce v oblasti vnútorného trhu. Je to o dôveru, to je základné. A dôvera je vlastne to, ako ľudia vnímajú trhy, trh. A myslím si, že sotva niečo viac môžeme očakávať ako výsledok našej práce. Ja by som nechcel, aby sme túto tabulku zanedbali a tu rátam aj s vašou podporou. Nemáme žiadnych spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni, ktorých by nezaujímalo, že ako sa ktorí nemali záujem o to, ako k, ním, ako k spotreťom pristupujú vlády. A tu súhlasím s pánom Lechnerom, áno, týka sa to aj hospodárske súťaže, aj politické súťaže. A práve preto som spomínala tie krajiny, kde sa to rieši dobre a potom som spomínala krajiny, kde to nebe, nebeží až tak dobre. Je tu iba o to, aby sme niekoho nejako zahambili, ide o to, aby, sa, aby tu bola hospodárska súťaž, aby bol lepší vnútorný trh, čo je veľmi dobré práve v eh, dobe krízy. To znamená, že musíme si uvedomiť, že súťaživosť je v našich génoch a musíme spraviť všetko preto, aby sme podporili túto hospodárskú súťaž. Pôjdem na radu, budem to prezentovať ministrom a všetko, čo spravím ja a čo spravím moji kolegovia v komisii, ja ich budem podporovať na základe tejto eh, trhovej analýzy. Chcem sa poďakovať pani Angelikosovi za otázku ohľadne bankového sektoru. No, tu by som vám chcela odporúčiť, aby ste si pozreli stránku 22 a stranu 9, kde máme to spomenuté. A je, sú tam určité čísla, asi viac ako 50 rozličných porovnaní. A tuto napríklad tu máme bankové poplatky, kde, kde sú rozličné spotrebiteľské profily v jednotlivých členských štátov. Takže máme tu napríklad Grécko, ktoré, prepačte, ale tam situácia najhoršia. Veľmi nerada to hovorím. Ale aspoň máte možnosť e, porovnania a vyvíjať tlak na to, aby sa odvedla istá práca. Je to všetko vo vašich rukách, aj v našich rukách. Ja som pevne presvedčená, že Grécko to môže zvládať lepšie a pevne to dúfam. To znamená, že ešte tu máme veľa práce pred nami na to, aby sme zvýšili transparentnosť bankových poplatkov a kde ide aj o kvalitu poradenstva. Toto sú tie hlavné body. Toto je veľmi dôležité v dobe finančnej krízy. Vy ste spomínali to obdobie po oktobri. Ja som si nie istá, že tieto údaje sa zameriavajú na obdobie po oktobri. Je to za posledný rok, ale tak oktober bol tak ku koncu toho obdobia, takže asi tie čísla ešte nebudú dostatočne zanalizované. A potom pán Lechner, áno, máme tu určité údaje, ktoré sú špecifické pre jednotlivé členské štáty, kde sme sa zameriavali na to, ako tie trhy fungujú. A tu ide o to, aby sme porovnávali tie štáty. A opätovne môžem povedať, že môjim želaním je, aby som priviedla členské štáty k tomu, aby viedli hospodárskú súťaž, aby u nich trhy fungovali, kde ide vlastne o to, aby sa stretávala ponuka a dopyt. Ja nechcem presvedčiť členské štáty, aby nám poskytovali údaje. To nie je môj cieľ. Aj to je síce zložité, ale ja som aj veľmi vďačná komisárovi Almuniovi, ktorý skutočne veľmi intenzívne zapracoval a priviedol tomu, že jednotlivé Eh, orgány spolupráce s Eurostatom a myslím si, že celkovo bola odvedená tímová práca. So Ako ďalšia pani Rojtová. Vážená pani komisárka, ja si myslím, že všetci môžeme vysoko oceniť vašu, vašu prácu. Je dôležité, že toto všetko ste stanovili ako prioritu za na rok 2009 a že ochrane spotrebiteľa udelujete taký veľký význam. My sme viedli komisiu o energetickom sektore, kde Európsky parlament mal no, našťastie um, prijal teda mnohé návrhy zo strany komisie v energetickom sektore. Vy ste spomínali, že sa v tomto roku chcete venovať tomu prioritne, práve aj možnosti zmeny dodávateľa elektrické energie. Ale ja chcem sa opýtať, potom ako ste urobili túto štúdiu, aké najdôležitejšie 4-5 dôvodov je uh, pre taký nízky počet osôb, ktorí menia svojho poskytovateľa, svojho dodávateľa elektrickej energie a aký bude váš ďalší krok s ohľadom na ochranu spotrebiteľa v energetickom sektore práve týkajúcom sa e, toho miesta pre, toho centrálneho miesta pre stiažnosti, ako aj zavedenia nižších cien a nižších limitov pre e, slabšie zarábajúce vrstvy obyvateľstva. Pán Limita. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, chcel by som sa opýtať, že pokiaľ ide o nové členské štáty Bulharsko a Rumunsko, či existujú takéto štatistické údaje za danú krajinu? A ďalšia otázka, keď nemáme konkurencie, schopnosť, keď máme vlastne len jedny elektrárne, ktoré nám poskytujú takéto služby a máme veľmi veľa sťažností, ľudia sú nespokojní, akým spôsobom môžeme zasiahnuť, čo môžeme urobiť. Pretože na základe mojich skúseností pokuty sú mimoriadne nízke, sú bezvýznamné, snažíte sa na nich vyvíjať istý tlak, aby rešpektovali isté práva spotrebiteľov, ale nejde to a pokiaľ ide o takéto služby, takejto firmy negatívnym spôsobom vlastne e, negatívny dopad to má na ľudí, ktorí ťažia z takýchto služieb. A ďalšia vec, pokiaľ ide o sťažnosti, ako vieme, vnútroštátne orgány majú špecifické postupy, ktoré musia dodržiavať a takisto majú aj mimovládne organizácie špecifickú agendu, špecifický program a prac pracujú 6-7 hodín denne, majú jeden telefón, neexistuje nejaký hotline, ktorý by bol 24 hodín k dispozícii spotrebiteľom, nemajú častokrát prístup k internetu. Čiže mali by sme financovať mimovládne organizácie a riešiť túto otázku, aby mali naozaj eh, stálu telefónu linku k dispozícii. Toľko z mojej strany. Ďakujem pani komisárka. Ja, ja by som tiež chcela povedať asi toľko, že je potrebné analyzovať situáciu v našich jednotlivých krajinách, tak aby sme mohli postupovať ešte lepšie do budúcnosti. Ja by som mala otázku práve na základe aj toho, čo hovoria moji kolegovia ktorá sa týka systému klasifikácie, ktoré by mal byť identicky pre všetky krajiny. Niektoré krajiny však nedodržiavali buď ten dohľad trhu, ktorý umožňuje zistiť, identifikovať miesta, kde nie je dozorok konkurencie a zabezpečovať spotrebiteľov, aby dostávali lepšie služby. Ale momentálne chýba tento klasifikačný systém a to aj napriek tomu, že sme ukázali prstom na niektoré krajiny. Ja môžem uviesť príklad mojej krajiny, Francúzsko, predovšetkým čo sa týka mobilných telefónov, kde sa hovorí o nedostatočnej hospodárskej súťaži v jednotlivých regiónoch. Tak do dnešného dňa dochádza v mojej oblasti k bezprecedentnej situácii, pretože tam je kríza a práve preto, že to všetko nebolo dostatočne identifikované a nebolo na to upozorňované e, v danom momente. Takže aké prostriedky máme v danej chvíli? Napriek tomu, že v, mnoha, e, v mnohých odvetviach sa poukazovala na Francúzsko a napriek tomu povedzme si, aké prostriedky máme, aby sme vyvíjali tlak na to, aby sme sa viac ponorili do tejto práce a nielen využívali nástroje, a, a, ktoré sú k dispozícii, aby sme sa snažili nájsť e, správne riešenie. Ja by som sa chcela zmieniť o troch odvetviach, ktorých sa e, v ktorých k takéto situácii dochádza. Samozrejme, je to nedostatok konkurencie u mobilných telefónov. Nie sú to len telefóny, ale ide o, týka sa to od vysokorýchlostného internetu až po komunikačné služby, napríklad poskytovanie kvalitných televíznych služieb. Takisto sa to týka cien, pretože veľkopredaj nie je kontrolovaný do tej miery, ako by sme si to želali a práve nedostatok hospodárskej súťaže, pretože sa tu tvoria monopoly, e, toto neumožňuje e, riadnu súťaž na otvorenom trhu. A tretí bod, ktorý, ktorý je v mimoriadne dôležité v mojom regióne, to je doprava, preprava nákladu a jeho, jej ceny, kde tí veľkoobchodníci skutočne tlačia na to, aby sa znižovali určité ceny. Teda aké nástroje môžeme využiť a čo môžeme urobiť preto, aby sme zlepšili naše postavenie, pretože všetky nástroje sú určite dobré, ale nemajú príslušný zásadný dopad na to, čo by sa malo urobiť v budúcnosti. Takže tu môžeme len povedať, že nemáme momentálne schopnosť vzhľadom na všetky tieto aspekty nič urobiť. Chcela by som hodiť jeden ručný granát do tohto nášho postupu, pretože ja si naozaj myslím, že je táto tabulka skutočne veľmi dobrým politickým nástrojom. a umožňuje nám to riešiť problémy, ktorými sme trpili mnoho rokov. Ale keď si vezmem ako príklad energetický trh, myslím si, že efektívne sme naozaj veľmi dlho čakali na isté akčné kroky v tejto oblasti. A podľa môjho názoru s touto iniciatou sme mali isté príteležitosti aj v, tom, e, v nadväznosti na tretí energetický balík. A naša spravodajkyňa veľmi jasne hovorila o spotrebiteľských právach. Mohli by si samozrejme argumentovať, že či by toto mala presadzovať Ehm, nejaká charta spotrebiteľov alebo nejaký kontrolný zoznam. <clears throat> Hovoril jeden z našich kolegov, že by nechcel mať nejakú chartu, ale v reáli skutočne existuje množstvo ehm, odvetví, kde si myslíme, že akčné kroky by sa mali začať uplatňovať legislatívnou formou. Dlho sme čakali a teraz istým spôsobom spotrebitelia prestávajú vlastne veriť v to, že by sa niečo zlepšilo v Európe. A máme samozrejme množstvo organizácií, ktoré zastupujú spotrebiteľov. Tento energetický balík sme s takýmito organizáciami prediskutovávali v Londýne. A mnohé tieto organizácie hovoria, chceme lepšie práva pre spotrebiteľov. Išli tam o také otázky napríklad ako transparentnosť, možnosť porovnávať ceny. Um, <clears throat> ľudia môžu v podstate rozporovať e, fakturovanú e, sumu a tak ďalej. Pán Píbalx, ja som napríklad vypracovala istých 10 krokov a pán pýbalx mi povedal, že toto nebude podporovať, ale takýto kontrolný zoznam by vraj mal urobiť e, patričnú prácu, i keď ja v tom nie celkom verím. A samozrejme, že konkurencie schopnosť eh, predstavuje istú vec a eh, samozrejme, že máme aj istú liberalizáciu v Spojenom kráľovstve. A keď dostajem sťažnosť od malej firmy, ktorá ako dobrovoľná organizácia, a je to nemecká firma, ktorá poskytuje energiu, a ustavične žiadajú v podstate, aby dostali faktúru, pretože niekto prišiel odčítať elektrometer, povedali, im a dostali potom nakoniec fakturáciu 5 rokov neskôr na 7 tisíc eur. Hoci to bola malá firma, ktorá fungovala na veľmi obmedzenom rozpočte. Takže samozrejme, že máme veľmi veľa takýchto problémov. A um, komisár pre energetiku um, mal príležitosť a neurobil isté veci. Takže možno, že konečná otázka z mojej strany znie, ako budete mať vlast E, prostriedky, ktoré by boli v súlade s vašimi ambíciami, pretože sme hovorili o istej tom, tej investigácii, o istom šetrení, ale potrebujeme mať nejaké prostriedky, prostredníctvom ktorých toto budeme môcť sledovať. A častokrát sú to práve vlastne regulačné vnútroštátne orgány, ktoré by mali spraviť isté akčné kroky v tejto oblasti. A posledná vec, ktorú by sme chceli povedať, máme takúto hodnotiacu tabulku, identifikovali sme problémy, predložili sme návrhy, čo by sa malo spraviť, ešte stále nemáme nejaké výsledky. A ak skutočne um, vezmite napríklad ako príklad mobilné telefóny, vieme veľmi dobre, že legislatíva by sa mala uberať istým smerom. Bolo by samozrejme ďaleko lepšie, keby dané priemyselné odvetvie vyriešilo tieto veci, ale to sa nestalo. A ako veľmi dobre viete, máme ešte veľmi veľa mobilných telefónnych spoločností, ktoré bojujú s legislatívou a ešte stále vlastne neurobili veci, ktoré urobiť mali. A nie je nejaká podpora napríklad v radveznosti um, na internet, respektíve textové správy a tak ďalej. A ako budeme robiť akčné kroky, pretože ak dané priemyselné odvetvie v podstate neakceptuje isté návrhy, myslím, že Malcolm má nejakú otázku, ja som chcel vlastne udrieť na ten istý bod, chcel by som sa ospravedlniť pani komisárke za to, že som tu nebol od samého začiatku, ale my sme začali s trialógom s Telekomom, pokiaľ ide o tento balík. A presne to zapadá do toho, o čom sa tu hovorí. A ide tu vlastne aj o to prepojenie s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi. Nezdá sa, že by vnútroštátne regulačné orgány mali patričnú zodpovednosť. Sme dosť nekonzistentní, pokiaľ ide o telekomunikácie. Máme tam isté práva spotrebiteľov, ktoré vlastne telekomunikácie prijali ako súčasť balíkov. Má tam byť transparentnosť a hlavne možnosť prechodu k inému dodávateľovi. Toto sa snažíme teraz vlastne presadzovať v súčasnosti. Myslím, že ste spomínali niekoľko týchto otázok, ale pre mňa by bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako to vlastne bolo prediskutované s regulačnými orgánmi. A pokiaľ ide o energetiku, tam prebiehali samostatné diskusie, ale mne sa zdá znovu, že tí vnútroštátni regulátori by mali dostávať patričné informácie a mali by dostávať aj informácie o tom, že aké zmeny je potrebné urobiť. Energetický trh je, dá sa povedať, homogénnejší, ale každopádne sa delí na isté segmenty a bolo by veľmi zaujímavé sledovať, aký majú dopad vlastne tie veci, ktoré ste predkladali. Takže to by bola, hádam, posledná časť tejto rozpravy a za, mohli by sme to postupne uzavrieť. Začneme otázkou pani Jadovej. Budem odpovedať anglicky, ak mi dovolíte, aby som skrátila časť. A samozrejme, že by sme mohli potom neskôr pokračovať v našej konverzácii v, po, v bulharšine. Hlavné dôvody, pokiaľ ide o neprechod na iného dodávateľa, sú to náklady spojené s takýmto prechodom je to aj dôvod, eh, že spotrebitelia často nechápu ponuky a nevedia si ich porovnávať a vnímajú to ako za nie, niečo, čo je komplikované, ťažké. V mnohých krajinách vrátane Bulharska jednoducho nemáme dosť dostatočnú kampaň za zvyšovanie povedomia, nemáme schopnosť eh, patričným spôsobom chápať eh, faktúry nevieme si porovnávať faktúry jednotlivých rozličných dodávateľov, ale budeme musieť samozrejme každopádne zvýšiť naše úsilie a, jedným z krokom je hlavne, aby tieto faktúry boli ďaleko prehľadnejšie, pretože tí ľudia na to, aby mohli bojovať za svoje práva, musia pochopiť, že čo je vlastne v tej faktúre. Ustavične bojujeme s dodávateľmi energie, s dodávateľmi elektriny a budúci týždeň sa s nimi mám znovu stretnúť. A dokonca sme podpísali isté memorandum porozumenia s podnikateľmi. Znovu sa o to budem snažiť a to zo všetkých síl, aby sme také takúto dohodu dosiahli. Inak nadväznosti na to, čo navrhujete, pokiaľ ide o európsku legislatívu, myslíme si, že by to naozaj bolo lepšie, že by sa proste veci chápali e, lepším spôsobom po celej, v celej Európe a hlavne v Bulharsku. Čiže budem v tomto naďalej pokračovať. Pokiaľ ide o stiažnosti spotrebiteľov, to už som hovorila, Sťažnosti stiažnosti budú na dobrovoľnej úrovní harmonizované a skutočne e, sa teším na to, že aj Bulharsko bude súčasťou tejto dobrovoľnej aktivity. A pán Sluteja, nerobili sme prieskom v nadväznosti na situáciu týkajúcu sa spotrebiteľov. Tu ide o trhy, nie o krajiny ako také. A ako vlastne tie krajiny vyzerajú v tých jednotlivých trhoch, to vlastne e, vychádza z toho v podstate, keď sa pozriete na kapitolu, povedzme, bankové e, sadzby, tak uvidíte, že ako to vyzerá v Bulharsku, v Rumunsku a tak ďalej. Pokiaľ ide o takúto o e, horúcu linku, hotline, ak máme jedného poskatovateľa, povedzme elektriny alebo akéhokoľvek druhu energie a nemáme viac takýchto dodávateľov. To znamená, že nemáme nejakého, ku ktorého mu by sme mohli prejsť. Váš regulačný orgán by mal byť trojnásobne, štvornásobne e, opatrný. A potrebujeme mať spotrebiteľské organizácie, ktoré budú vždy vzájomne spolupracovať spolu s regulačným orgánom, aby skutočne videli, ako sa vypočítavajú ceny. Podľa európskej legislatívy skutočne je takáto povinnosť vyzvať spotrebiteľské organizácie, aby sa tohoto dialógu zúčastňovali. A vaše orgány by mali naozaj nastoliť túto otázku a kontrolovať, kde sú spotrebitelia vtedy, keď regulačný orgán stanovuje ceny alebo podmienky, alebo vydáva licencie pokiaľ ide o tento vysokomonopolný trh. A pokiaľ ide o to, čo môžeme urobiť znovu s monopolmi, mobilnými telefónmi a s nedostatočnou konkurenciou na trhu. Konkurencia je pilierom vnútorného trhu a jednou z najsilnejších politik v Európe. A ja som presvedčená, že to, čo tu máme, je nedostatok presadzovania legislatívy. A nemôžeme riešiť inak túto otázku, len znovu povedať, že presadzovanie je záležitosťou, na ktorej musí trvať e, členský štát. Nemáme spotrebiteľskú políciu na európskej úrovni. Nemôžeme poslať niekoho kto by jednoducho napravil veci v každom eh, jednotlivom členskom štáte. Ak ide o nejaký nebezpečný tovar alebo nebezpečnú potravu, áno, môžeme niečo spraviť na európskej úrovni, ale kde ide o presadzovanie práv spotrebiteľov, tam sa skutočne spoliehame na členský štát. Na európskej úrovni samozrejme sa môžeme informovať o tom, ako to prebieha. Máme Európsku E, skupinu pre spotrebiteľov. Od minulého roku poprvýkrát máme tzv. fórum občanov e, v oblasti energetiky. Budeme hovoriť s e, regulačnými orgánmi, ale presadzovanie legislatívy je záležitosťou toho, kto presadzovať legislatívu má. A to je členský štát. My môžeme len merať, ako vyzerá spokojnosť spotrebiteľov po tom, ako sa stiažujú. Ak sa stiažujú a nič sa nedeje, tak v tom prípade je niečo veľmi, veľmi e, nesprávne v nadväznosti na presadzovanie legislatívy. V budúcnosti skutočne by sme mohli uvažovať o tom, že by sme naštartovali vlastne celý tento postup nekonania v súlade s legislatívou, pretože krajina vlastne neimplementuje európsku legislatívu. Toto je samozrejme len myšlienka. A znovu vlastne jedna vec je sankcia, ktorú vznesieme voči krajine, ale druhá vec je spokojnosť e, spotrebiteľov. Nie je Neexistuje ľahká odpoveď, neexistuje ľahký spôsob, ako toto robiť. Môžem vám len slúbiť, e, že sa budem snažiť toto presadzovať ďalej, ale nemôžem samozrejme konať za tých, eh, ktorí majú presadzovať legislatívu. A keby som toto mohla robiť, tak by som samozrejme začala s krajinou, ktorú najlepšie poznám a tým pádom by som mohla dať aj pani Jotovej odpoveď na to, čo povedala v nadväznosti na Polársko. Vaše otázky sú dosť podobné. Čo môžeme robiť? Ak so mnou súhlasíte, ja by som vám chcela navrhnúť, aby sme na jeseň usporiadali vypočutie v nadväznosti na eh, energetiku eh, a trh. Môžeme pozvať regulačné orgány, budem veľmi rada, keď sa budem môcť zúčastniť takéhoto vypočutia a prirodzene, že potrebujeme znovu vlastne vymyslieť presadzovanie legislatívy v Európe. To je veľmi dôležité. Musíme stanoviť cenu, to, čo sa stalo s roamingom. To je veľmi, veľmi zriedkavý prípad. Musíme stimulovať trh mnohými inými opravnými prostriedkami predtým, ako sa vydáme týmto smerom. Ale ak chceme mať férový trh, tak by sme skutočne nemali šetriť úsilím. Takže ak súhlasíte, navrhujem vypočutie a potom by sme vlastne cez spoločné stia- e, fórum sťažovateľov mohli vlastne si vymieňať takéto informácie. A ešte jeden riadok, pokiaľ ide o pána Harbora. Uspok- spokojnosť a pomerne veľké percento tých, ktorí prechádzajú k iným dodávateľom, nadväznosti na mobilné telefóny. Mnohí samozrejme sú nespokojení s tým, že akým spôsobom vlastne sa tento prechod deje ako sa to manažuje celkovo. Pokiaľ ide o pevné telefónne linky, tam je tá spokojnosť ďaleko nižšia ako pri mobilných operátoroch a ponuky od e, tele, teda poskytovateľov telekomunikačných služieb, oni naozaj v týchto dvoch bodoch skutočne zabodovali veľmi dobre. To je samozrejme výsledkom toho faktu, že máme vlastne smernicu užívateľských práv. A to je presne ten eh, bod, ktorý som chcel zdôrazniť. Ale pokiaľ ide o prechod k inému dodávateľovi, a teraz vlastne by som chcel hovoriť o rokovaniach, aby sme zvýšili vlastne tú rýchlosť, ktorou je možné prejsť. Roaming je vlastne samostatnou záležitosťou a je to ďaleko širšia vec, s ktorou sa tiež musíme zaoberať. Veľmi rada by som si samozrejme preniesla pozitívne výsledky z tejto oblasti do oblasti energetiky. Nemá e, význam nejakým spôsobom e, v podstate e, regulovať fakturáciu, ale ak dobrovoľne vlastne povedia tieto firmy, že vám dajú faktúru, ja si myslím, že to musí byť spotrebiteľ, ktorý bude mať rozhodné slovo, ktorý by skutočne zabezpečil, že bude mať pravidelne fakturované isté služby. A v niektorých prípadoch tomu tak vôbec nie. Sme veľmi radi, že ste sa venovali týmto otázkam, že ste sa zamerali na tie odvetvia, ktoré nás trápia. Samozrejme, že môžete počítať s tým, že vám budeme v tejto oblasti pomáhať a že budeme môcť hovoriť o možnostiach, ako zabezpečiť isté akčné kroky v týchto oblastiach a veľmi rada vás budem podporovať aj v samotnom bíre komisárov, pretože ja vám môžem povedať, že pokiaľ ide o pána komisára Pývalsa, že ja nemám pocit, že by sa zastával spotrebiteľov. Je samozrejme um, komisárom pre energiu, ale myslím si, že pokiaľ ide o tento energetický balík, že spotrebitelia naozaj nedostali férovú um, časť e, pozornosti, nedostalo sa im férovej časti pozornosti. Veľmi pekne vám ďakujeme a tešíme sa na to, že sa s vami znovu stretneme. Okay, colleagues, if I can, uh... V poriadku, kolegovia. Takže keby som... Prepačte. Keby som... Keby sme mohli prejsť na ďalší bod nášho programu. Máme tu pána Kamala, nášho spravodajca. Tu pozrieme sa na úpravu v nadväznosti na uh, telekomunikácie. Najprv by som dala slovo pán výspravodajcovi a potom komukoľvek, kto chce prehovoriť. Uh, Chcem povedať, že som nemal uh, možnosť pred všetkými uh, pozmeňujúcimi návrhmi, neboli všetky priložené. Takže prešiel som obmedzeným počtom pozmeňujúcich návrhov pomocou mnohých kolegov z mnohých krajín, ktorí nám to pomohli trošku uh, poprekladať tá diskusia, ktorá doteraz prebiehala nielen v tomto výbore, ale aj vo výbore pre obchod a v celom parlamente v nadväznosti na tieto otázky, keď sa človek pozrie na návrhy komisie, myslíme si, že je to zbytočná regulácia a respektíve tým iným protipólom eh, týchto argumentácií je, že firmám by sa nemalo dovoliť eh, sort of two parameters of, the debate. Generovať zisk, pardon. A toto v podstate je odzrkadlené v týchto pozmeňujúcich návrhoch. Snažili sme sa nejakým spôsobom spolupracovať s výberom pre priemysel, spravodajcom z ITRE a s tieňovými spravodajcami. Samozrejme, že im veľmi závisí, záleží na otázke transparentnosti, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. A preto sa najviac v podstate, respektíve moji kolegovia sa hlavne zameriavali na túto transparentnosť. Ide v podstate o isté nariadenia, pokiaľ ide o malý obchod. A to, na tom záleží aj výbor pre obchod, aj ITRE. Snažil som sa samozrejme zameriavať veľmi tvrdo na transparentnosť a dúfam, že pokiaľ ide o moje pozmenujúce návrhy, že to bude celkom jasné, že informácie, ktoré um, zákazníci dnes dostávajú, nie sú dostatočné. Spotrebitelia by samozrejme mali dostávať čo najviac informácií, mali by to byť dostatočne na informáciách založené, um, detailné znalosti a samozrejme, že tam by sa nemalo povedať len, že tie ceny sú k dispozícii na webovej stránke, respektíve ceny sú uvedené v zmluve. Vtedy, keď uh, zákazníci uh, začnú uh, v podstate používať tento roaming, mali by vedieť vlastne, čo ich to stojí. Nemôžeme sa dostať do takej situácie, že zákazníci jednoducho povedia, že nemali dostatok informácií. Priveľa informácií je vždy lepšie, ako nemať dostatok informácií. Zákazníci sa môžu potom rozhodnúť, či budú roamingové služby používať alebo nie. Mohol by som hovoriť o množstve iných pozmenujúcich návrhoch. Niektoré ceny, ktoré navrhuje komisia, sú príliš nízke. Niektoré veci by mali byť jasné, že sú v podstate príliš vysoké a to by malo byť súčasťou tejto rozpravy a k tomuto by sme sa mali vrátiť, keď to budeme sumarizovať. Ďakujem za pozornosť. Áno, spravodajca sa rozumne zameral na tieto veci, ktorými sa ešte nezobrali. Potom dôležité sú otázka, otázka teda malobchodných cien, ako aj informácie pre spotrebiteľov. A je tu aj o procedúru spolupráce, a potom samozrejme ide o to, aby sme neobnovali sovietský hospodársky systém. Zase máme tu názory, kde eh, ľudia si myslia, že títo operátori majú príliš veľké zisky No musíme to nejako vyvážne pracovať na týchto témach. A pevne dúfam, sa na to podarí vyriešiť. Dobre, teraz si vypočujme, čo nám povedia eh, naši tieňu spravodajcovia. Pán Bulfon, nech sa páči, do socialistov. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že náš správodajca veľmi e, dobre už zhrnul tieto body, dobre ich opísal. Ja chcem s ním súhlasiť e, tak, že by sme momentálne predtým, ako máme e, predtým, ako máme k dispozícii všetky preklady. Nedá sa o nich veľmi detailne diskutovať, ale ja samozrejme som ochotný uh, a v tejto oblasti som toho názoru, že návrh komisii je veľmi dobrým podkladom do diskusie a jeden bod, čo sa týka o, pardon, práv spotrebiteľov, že tu sú ešte príliš málo prísni. Takže moje pozmeňovacie návrhy sa pridržiavajú tohto princípu, aby sme využili tú viac hodnotu pre spotrebiteľa. Inak eh, som presvedčený, že pri takom prvom eh, prečítaní tých pozmeňovacích hm, návrhov je tu celé množstvo celé množstvo možností, ako ísť rovnakým spôsobom, rovnakým smerom. Pani Jorgensen. Thank you. Ďakujem vám za slovo, pani predsednička. Viem hovoriť dánsky. Dúfam, že ma nebudete považovať za komunistku, budem sa snažiť byť skôr liberálkou. Excuse me, Pačte. Uh, takže my sme už o tom diskutovali aj v minulosti. Ja to chcem len ešte raz konštatovať jednoznačne. Ja som v tejto oblasti veľmi liberálna, ja nechcem žiadnu úpravu, len uh, preto, aby sme niečo upravovali. A preto som v tomto zmysle takisto podala jeden pozmeňovací návrh. My sme hovorili o dvoch veciach, to sú to sú value prices, tým whatever effect. To sú rizika, kedy uh, sa pri roamingu prepláca cena, a sa teda, že sa pri niečom napríklad pri roamingu sa znižuje cena, ale iné produkty ako SMS a ďalšie, tam sa cena zvyšuje. Myslím si, že toto riziko by sme nemali nemali e, podceňovať, ale napriek tomu existuje tu hospodárska súťaž. Je to trh, ktorý funguje podľa normálnych trhových princípov a pokiaľ si môže spotrebiteľ vybrať, tak môže uprednostniť jednu spoločnosť eh, ponúkajúcu mobilné služby pred inou z akýchkoľvek dôvodov. Tento bill-over efekt na základe otvorenia roamingového trhu by mohol znamenať, že národné trhy sa najskôr otvoria, takže vzniknú zdravé národné trhy. Toto je tiež liberálna politika. Uh, a to by znamenalo, že je to aj v záujme spotrebiteľov, spotrebiteľov pardon, nie len v záujme priemyslu, je to v záujme oboch. Čo sa týka value prices, prices tu si myslím, že tieto trhy fungujú len vtedy, pokiaľ je tá ponuka voľná a pokiaľ si užívateľia môžu slobodne vybrať. Čo sa týka mojich pozmeňovacích návrhov, tu si myslím, že je veľmi dôležité, aby, sa, dôležité, aby sme komisiu zaviazali presne sledovať legislatívu, tak aby nastali želané dopady, to znamená a v tejto súvislosti niektorí kolegovia hovorili o sunset clause. Ja si nemyslím, že by sme tu boli našli vhodnú formuláciu pre takýto, takúto doložku a preto som tu navrhovala to vyňať. Ale pokiaľ príde samozrejme dobrý návrh, som ochotná o tom diskutovať, tak aby sme našli kompromisné riešenie. Okrem toho si myslím, že tieto price caps komisie sú ešte stále príliš vysoké a uh, a nie zohľadňujú úplne všetky, všetky výdavky. Na tým sa ešte musíme zamyslieť. A potom zase cenový šok tu je v úmysle, v úmysle spotrebiteľa a v záujme spotrebiteľa postupovať tak, aby tento nedostal obrovskú faktúru bez toho, že by presne vedel, koľko energie napríklad spotreboval. Uh, Komisia navrhovala cut off limit, toto nepovažujem za uspokojivé ani pre priemysel, ani pre spotrebiteľov a preto navrhujem, aby spotrebitelia mali uh, taký roamingový abonema s uh, hornou hranicou ceny. Myslím si, že by sa mali informovať, ako ako e, E, sa tento ich limit čerpa a okrem toho s možnosťou prestúpiť e, túto hranicu. V mojej frakcii tu máme toľko názorov, ako máme, ako máme členov. Niekedy dokonca máme viac názorov, ako máme členov. Toto je možno, že tiež veľmi liberálne. Ale musíme povedať, že e, si musíme počkať, ako a sa nám tie veci budú vyviať a my v našej, v mojej frakcii takisto musíme, musíme nájsť riešenie pani Rule. Dobre, takže um, ja som um, v v, ja som uh, nedala žiadne pozmeňovacie návrhy na rozdiel od liberálov. My si myslíme, že to doplnenie, ktoré podal pán Kamal uh, s so ohľadom na vyššiu mieru transparentnosti, to je potrebné pod Tvoriť, čo sa týka aplikácií Voice over IP alebo Vinex. Toto všetko, predovšetkom u nás, eh, u nás v Nemecku máme ešte trochu s týmto problémy, preto si myslím, že je veľmi dobre, že ideme týmto smerom. Myslím si, že sme našli veľmi dobrý kompromis a máme množstvo pozmeňacích návrhov, z ktorých si môžeme vybrať. A, dziękuję pani przewodnicząca Áno, ďakujem pani predsednička. Ja by som e, chcela položiť niekoľko otázok, ktoré sa týkajú roamingu a pán e, správodajca o tom vie, ja som mu to signalizovala, že sa budem na to pýtať. Ja by som chcela povedať asi to, že ja sa, ja nesúhlasím úplne s tým návrhom, ktorý navrha, navrhuje pán, pán poslanec zrušiť alebo teda zamietnúť návrh komisie. Ja si myslím, že vo, všeobecná, všeobecn, vo všeobecnej etape to nie je postačujúce. Ja by som chcela na trhu vidieť, vidieť konkurencie, ktoré, ktorá by musela konkurovať s cenou, ale zatiaľ ešte stále tomu nie je tak, preto si myslím, že by sme si uh, mali tu stanoviť určité cenové limity, ktoré by vyplývali z toho poklesu cien. Ale čo považujem za veľmi dôležité, čo sa týka e, limitov cien navrhnutých komisiou, myslím si, že tieto limity sú ešte veľmi vysoké. Ja si myslím, že ešte máme dosť priestoru na ďalšie znižovanie e, cien napríklad za posielanie SMS-iek. A takisto 11 centov až 9 centov tento limit navrhovaný komisiou a myslím a komisia Aha, takže to je e, jeden, jeden limit a 4 e, až 2 centy to takisto komisia navrhla. Ja si myslím, že tieto cenové relácie by sa mali takisto znížiť, pretože uh, toto nie sú uh, veľkoobchodné ceny. My by sme mali eh, bojovať za prehľadnosť za prehľadnosť faktúr, ktoré dostávajú uh, spotrebitelia. Myslím si, že za um, dáto, napríklad za um, posielanie dát, tu by sa tiež malo rokovať ešte o ďalšej cene. Uh, a, a je tu veľký rozdiel medzi veľkou obchodnou a koncovou cenou. Pán Schmidt. I will Not, um... Ďakujem, pani predsedníčka. Nebudem argumentovať s mojou veľmi dobrou kolegyňou, uh, Madame Jörs Sorlensen. Vo väčšine prípadov uh, sa nedá povedať, že by sme nesúhlasili, ale mám niekoľko otázok, hlavne smerovaných na komisiu. Skutočne si myslím, uh, že tak, ako to povedal spravodajca, toto by mohol byť dosť klský uh, svach. Takže chcel by som naozaj počuť širšiu perspektívu, ako to vlastne prediskutovala komisia v tomto prípade. A, a chcel by som počuť, e, čo by mohli byť tie ďalšie záležitosti týkajúce sa vysokých cien. Pretože hlavným dôvodom reakcie komisie bola ochrana spotrebiteľov. A ja som si naozaj myslel, že komisia, ktorá konala v súlade so základnou zmluvou, sa snažila chrániť slobodný trh. To je jeden eh, z základných eh, kameňov konanských kritérií. Takže toto ma veľmi zaujíma. Nesnažím sa vás nejakým spôsobom uražať, akým, akokoľvek, akýmkoľvek spôsobom, ale naozaj by som si to chcel vypočuť, pretože v tom ďalšom kroku možno, že budú iné produkty, a povie sa, tie, toto sú produkty, ktoré sú príliš e, nákladné, príliš drahé a sú tak či tak zlé. Takže <clears throat> nie z nášho hľadiska, z hľadiska politikov, pretože my môžeme odvážne konať jednu vec spraviť jeden týždeň a druhú vec spraviť druhý týždeň, ale ja si myslím, že komisia, a toto je samozrejme um, Komisia nesie zodpovednosť za to, že by mala e, reagovať principiálne. Môže povedať, toto sme vyriešili smernicou a môže povedať spotrebiteľom, chránime vás, ceny klesajú, pretože ja si myslím, ale že toto je vlastne v tom dlhodobom horizonte veľmi zlá argumentácia. Takže veľmi rád by som si chcel vypočuť tie základné dôvody, prečo sa komisia rozhodla konať Počuli ste? Toto je zaujímavá argumentácia, ktorá prichádza zo strany ľavice, respektíve zo strany zelených. No ale akokoľvek, dovolte mi, aby som to uzavrel tým, že poviem, že vlastne človek nevie. Keď ste liberálom, môžete mať eh, v mozgu niekoľko myšlienok súčasne. Ďakujem vám. Ja skutočne úspeš, dúfam, že máte niekoľko myšlienok e, v mozgu, ale myslím si, že ona povedala niečo v tom slova zmysle, že nemáme nejaký raison d'être, čiže e, zmysel, pokiaľ v podstate sa nebudeme opierať o základnú zmluvu. Základná zmluva hovorí o oboch veciach. O vnútornom trhu pre tovar a služby o tom, že e, by sa nemalo diskriminovať, e, pokiaľ ide o spotrebiteľov, ale ja som presvedčená, že komisia má svoje názory, pokiaľ ide o tieto veci. Takže v prvom rade by som chcela poprosiť pána Harbora, aby prehovoril a potom požiadame zástupkyňu komisie, aby láskavo odpovedala na tieto položené otázky. Ďakujem za tento prístup, ale chcel by som upútať pozornosť mojich kolegov na dva, dve veľmi závažné opatrenia, ktoré sú tu a je to vlastne zrkadlom toho, čo už odsúhlasil tento výbor, pokiaľ ide o návrh e, týkajúci sa práv užívateľov. Ale myslím si, že by bolo veľmi dôležité upútať vašu pozornosť na toto. V prvom rade konzumenti, spotrebitelia by mali mať absolútnu transparentnosť, pokiaľ ide o operátora, ktorý sa rozhodne, že im e, zabráni alebo obmedzi prístup k istému druhu služieb. Tu ide napríklad o typy služieb Skype alebo Voice over Internet e, a tak ďalej. A práve preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby spotrebitelia vedeli, že takéto obmedzenia sú možné, pretože e, údajový roaming sa bude rozširovať. Samozrejme, že Eh, to znamená, že vlastne náklady operátorov budú veľmi značné a tým pádom zase operátori budú musieť eh, fakturovať isté veci, ale tieto poplatky sa budú vlastne objavovať na faktúrach ako extra poplatky, nie ako roaming. A okrem toho viem veľmi dobre, že mnoho kolegov je za to, aby um, bolo obmedzovanie ceny, respektíve a um, nejaká metóda oznamovania, pokiaľ ide o tých, ktorí uh, si predplatili takéto služby. Samozrejme, že tam by išlo o všetky druhy služieb, nielen o takéto služby. A nakoniec by som ešte chcel povedať, a to je súčasťou problému, na ktorý tu narážame, existuje veľmi veľký rozsah rôznych alternatívnych uh, poskytovateľov. Niektorí sú skutočne na veľmi vysokej úrovni, niektorí na nižšej úrovni, niektorí e, skutočne um, sa napájajú vlastne na tie ceny, ktoré tak či tak platíme povedzme za textové správy, keď ich po, e, posielame e, zo svojej krajiny a potom e, si uvedomíme, že toto je vlastne len jedna z obrovskej palety rôznych služieb, ktoré takéto takáto telekomunikačná firma poskytuje. Človek musí byť veľmi selektívny, hlavne pokiaľ ide o takéto služby, ktoré sú cezhraničnými službami. Takže sa potom musíme pýtať, že či je to správny prístup zo strany tohto výboru, respektíve zo strany komisie, arbitrárne takýmto spôsobom posudzovať veci a vlastne uh, tie prsty začať pchať do e, fungovania e, istého priemyselného odvetvia a pritom si nebyť vedomý celkom e, všetkého, čo sa spája s fungovaním tohto odvetvia. Takže naozaj by som chcel vedieť, čo budeme ďalej robiť, pokiaľ ide o tálačenie takýchto ceny na, hovorí predse, pani predsedajúca, samozrejme, že sa opýtame komisie, čo si komisia o tomto myslí. Toto je trh, ktorý je mimoriadne komplikovaný trh a preto sa musíme opýtať, existuje nejaká alternatíva alebo môžeme sa samotného priemyselného odvetvia opýtať, že či by boli ochotní sami regulovať túto oblasť a tak ďalej. Nech sa páči, komisia, máte, máte slovo. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Myslím si, že bolo to tuším na poslednom zasadení toto výboru, kde sme boli prítomní, sme povedali, že komisia si pozrie tieto návrhy a samozrejme tieto, táto regulácia roamingových cien to je niečo špecifické. Toto je všetko veľmi jasne napísané v našich dokumentoch. Máme tu aj dopadovú štúdiu, máme tu aj rozličné prezentácie, ktoré sme zverejňovali pri viacerých príležitostiach. Dovolte, aby som vám pripomenula, určite ste diskutovali a vlastne už o, tej, o, tej, o, tej, o tom prvom nariadení o roamingu a viete, prečo sme sa rozhodli takto konať. Máme tu právny rámec a máme tu istý systém analýzy trhu, kde vychádzajúc z tohoto budeme analyzovať, či je tam hospodárska súťaž alebo nie. A potom sa rozhodneme, či budeme regulovať alebo nie. Tento trh bol analyzovaný viacerými stranami, pre všetkým išlo na regulačné orgány. A potom, dis, potom teda analyzovali, diskutovali a vyzývali komisiu, aby konala, lebo ne, sa nepodarilo vyriešiť tieto problémy individuálne na úrovni jednotlivých členských štátov lebo regulácia trhu v jednom členskom štáte mala vplyv na ostatné členské štáty, takže ako sa rozhodli konať, požiadali komisiu, aby zasiahla a aby prišla s nariadením. A konec koncov toto žiadal aj Európsky parlament. Práve preto ten právny základ tohoto e, nariadenia je vnútorný trh. Ten rámec, v rámci ktorého sa pohybujeme, tak si musíme povedať, že vlastne ten jeden z cieľov je ochrana spotrebiteľov. Takže keď sa opierame o tieto princípy, sme dospeli k tejto regulácii. Teraz tu navrhujeme rozšírenie a my analýzujeme v dopadovej štúdii, prečo tieto trhy doteraz nefungovali. V každom prípade sme nenavrhovali eh, maloobchodnú reguláciu pri datovej komunikácii lebo no sme povedali, že je to trh, ktorý sa mení veľmi rýchlo a nastal veľký vývoj na tomto trhu a my sme pevne presvedčení, že regulácia na úrovni veľkopodných cien bude dostatočná. A čo sa týka samotných cien a vidíme, čo sa deje na trhu, tak vidíme, že cieny, ceny na maloobchodnej úrovni nebudú také vysoké, že by sme museli konať aj na maloobchodnej úrovni. Čo sa týka veľkoobchodnej úrovne, tak my považujeme za primerané aby sme konali, lebo toto by zabezpečilo primerané podmienky pre malých operátorov a umožnilo by im to, aby si zabezpečili také ponuky, aby mohli e, efektívne pôsobiť na trhu. Tá práca, ktorú sme vám prezentovali, tak e, toto bolo verejne diskutované so všetkými zapojenými stranami, so všetkými členskými štátmi a všetkými národnými regulačnými orgánmi a my si myslíme, že to je rozumný a primeraný prístup. My sa sústredujeme rovnako aj na transparentnosť a my sme navrhovali aj isté limity. A zároveň my tu chceme poskytnúť možnosť operátorom, aby navrhli aj alternatívne riešenia. To znamená, znižovanie limitov tam je, ale operátori zároveň môžu navrhnú istú inú formu znižovania limitov, pričom o tom musia informovať e, spotrebiteľov. My nechceme žiadnom prípade limitovať e, ponuku, my chceme chrániť tých spotrebiteľov, aby nezažili tie šoky, keď dostanú faktúry, lebo takéto udalosti nastávali v posledných dvoch rokoch. Ďalej si myslím, že sme aj diskutovali o transparentnosti a diskutovali sme o mimoriadných opatreniach. My sme pevne presvedčení, a už sa blížim záveru môjho príspevku, takže sme presvedčení, že to, čo my navrhujeme, sa opiera o údaje, o cenový vývoj, ktorý sme videli v priemysle. Nie je to orientované iba na náklady, lebo my si myslíme, že ten prístup, ktorý vyplýva z toho prvého nariadenia, tak by sme mali postupovať aj v tej druhej fáze konzistentne. To znamená, že umožňujeme mať istý zisk. Vážená pani predsednička, musím povedať, že my sme poskytli operátorom možnosť aj mohli konať. Pani Reding viacejkrát verejne spomínala, a poslal aj listy dotknutým stranám, že ak neprídu s riešeniami, budeme musieť my prísť s riešeniami. Tri inštitúcie a teda legislatívci. Toto nenastalo. Tie údaje, ktoré máme dnes, poukazujú na to, že pri SMS-kách je to takmer možné pri medzinárodnom roamingu, ale nie na národnej úrovni. Čo sa týka hlasových roamingových služieb a teda cien, sa blížia k tým maximálnym hraniciam a dátový roaming Tamto ide dobrým smerom na veľkú ako aj maloobchodnej úrovni, ale sú tam problémy s malými operátormi. A toto sú dôvody, prečo sme prezentovali tieto návrhy. Ďakujem pekne. Okay. Uh, Áno, a teraz poprosím nášho spravodajcu, aby to zhrnul. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili v rámci diskusie. A chcem sa zamerať na viacero bodov moja dobrá priateľka pani Liz Jurgensen, vy si myslíte, že to nie je žiadna konkurencia v rámci trhu? To som považoval za zaujímavé. A podľa mňa je tam viacero, ako jeden operátor, ktorý poskytuje tieto služby. A máte viacero typov služieb. A my sa tešíme na to, že tak technológie, ako aj služby budú k dispozícii. Čoraz viac ľudí využíva Wi-Fi a nevyužíva dátový roaming. A sú tu aj ďalšie možnosti, a tu ide IP telefóniu a ďalšie možnosti. To znamená, že musíme sa teraz zamyslieť nad tým, či chceme niečo regulovať, aby sme nezničili služby budúcnosti. A potom sa to týka aj ďalších služieb, ktoré mnohí z nás nevyužívajú, ale potom sú tu samozrejme aj také služby, e, kde sa poskytujú zľavy pri medzinárodných e, hovoroch. Dôležité sú aj tie ceny. Všetko to má svoje vplyvy na ceny, a potom musíme si povedať, ako, ako cestou chceme ísť, či nízke hovory, nízke ceny hovorov alebo nízke ceny aparátov. Keď si pozrite, ako napríklad sa oceňujú na rozličných trhoch eh, telefóny, tak niekedy sa rozhodnú operátori, že znižujú, budú dotovať teda cenu telefónov, alebo povieme, chceme povedať našim eh, spotrebiteľom, že teraz budete platiť eh, vyššie ceny za telefóny? Bo častokrát je to tak, že, že platíte iba veľmi nízku cenu za, za telefóny. Tak sú tu rozličné e, úvahy aj pri tej e, doložke, sunset doložke. A myslím si, že to, čo ste na, spomenuli na záver že príspevku, teda ten šok z tých e, vysokých faktúr, mám toto je veľmi dôležitá téma a dôležitá je transparentnosť. Čo som sa ja snažil spraviť v mojich pozmeňujúcich návrhoch, videl som to aj niektorých ďalších pozmeňujúcich návrhov, je, že musíme poskytnúť informácie spotrebiteľom, keď sú v roamingu, keď poprvýkrát zapnú telefón, keď sa prihlásia a keď prekročia hranice. A v mojom, mojich pozmeňujúcich návrhov som navrhol, že, že je lepšie mať také, také dlhodobé transparentné opatrenia a musíme tu spolupracovať aj s mobilnými operátormi a títo ponúkajú konec koncov aj určité balíky svojim, svojim spotrebiteľom. A vieme, že u týchto operátorov častokrát oddelenia, ktoré sa oberajú faktorami, nestihajú to spracovať. Musíme poskytnúť určitý čas. Sú tu isté možnosti, aby sme poskytli určité dlhobejšie rámec, alebo sa zhodneme e, s operátormi na nejakom inom riešení, ktoré by išlo rýchlejšie, napríklad i o preplatené karty. Myslím si, že čo sa týka toho dlhodobejšieho prístupu a toho real-time prístupu, to je dôležité. A myslím si, že je dôležité, aby spotrebiteľ mal čo najviac informácií. Čo sa týka pani Hanzlík, sú tu viaceré veci, ktoré ste spomínali, hovoríte o hospodárskej súťaži a myslím si, že sa musíme zamyslieť nad tým, či regulácia cien vedie k vyššej hospodárskej súťaži, lebo niektorí to spomínali. Spomínali sa aj malí operátori. Oni práve majú veľké obavy, čo bude s ich budúcnosťou a na istých troch. Možno, že na domácom trhu sú veľkým operátorom, ale veľmi málo po sebe v zahraničí. To znamená, že majú isté obavy, ako, ako to ovplyvní ich budúcnosť, aké budú mať príjmy. Pre všetkým, keď sú tak povediac e, čistí importéry služieb a niektorí operátori z malých eh, členských štátov hovorili, že čoraz menej sa investuje na ich eh, domácich trhoch a skôr sa investuje mimo Európskej únie, lebo nevedia, či si zarobia na tieto investície v svojich domácich trhoch. Istý operátor mi aj povedal, že, že budú obmedzovať aj to, že ktorí, eh, ktorí zákazníci budú mať prístup roamingu, takže radšej stratia niektorých klientov. Je mi ľúto, že nie je tu žiadna ekonomická opora pre tie ceny, ako to spomínal Malcolm, Malcolm Harbour, to bolo tak povedať predbiehanie, to bola určitá arbitráž. Čo sa týka pána Šmita, ďakujem pekne za váš príspevok a je veľmi zaujímavé si prečítať knihy e, e, napríklad Hayeka alebo ďalších, to sú ľudia, to by sme mali prečítať ľudia, ktorí hovoria, že, že ktorí chcú, aby štát čoraz viac zasahoval do trhov a ktorí hovoria, že zisk je zlý. A potom budeme mať situáciu, kde konec koncov firmy nebudú mať zisky a my nebudeme mať žiadnu slobodu. A som veľmi rád, že to, ste spomínali, musíme konať veľmi obozretne. Súhlasíme s tým, čo povedal pán Harbour, nesmieme tu konať istú cenovú arbitráž, musíme myslieť na hospodárskú súťaž. A potom komisia, áno, vy ste spomínali, že je to mimoriadne a dočasné opatrenie a musím sa pozrieť do mojej krajiny, do Veľkej Británie, keď keď sa zaviedla daň z príjmu, ktorý sa hovorilo tiež, že je to dočasné opatrenie, máme to stále. A potom pani Jurgensen bol skutočným liberálom, tak by si vypočula iné názory, a kde vlastne sa hovo- kde napríklad svojho času bolo povedané, že to, čo považujeme za dočasné, toto budeme mať navždy. Dobre, takže na tom sa to zhodneme, že za, sú tu rozličné zájmy. Budeme aj samozrejme mať hlasovanie. Bude to tuším 2. marca? takže máte dostatok času na to, aby ste diskutovali o pozmeňujúcich návrhoch. Určite nájdete také, ktoré budú podporené väčšinou a v každom prípade bude potom hlasovanie, uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem pekne pánovi Kamalovi. A teraz sa dostanem k ďalšiemu bodu a to je... Necháme teda ľudí, nech odídu. Je to správa pána Mandersa. Bod číslo 5. Pán Manders je tu. Takže je tu ochranu spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb s ohľadom na využívanie videohier. A viem, že boli predložené nejaké pozmeňujúce návrhy, tuším 14, takže nie je nejako veľmi veľa. Takže pevne dúfam, že dosiahneme zhodu na úrovni nášho výboru a chcem sa spýtať najprv nášho spravodajca, či nám chce prezentovať návrh správy a vypočujeme si jeho názor na pozornosť návrh. Nech sa páči. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Môžem byť veľmi stručný, pretože pokiaľ ide o 14 pozmeňujúcich návrhov, zdá sa, že existuje široký konsenzus tu v parlamente a aspoň pokiaľ ide o videohry. Existuje široký konsenzus, pokiaľ ide o samotný fakt, že videohry majú istý pozitívny vplyv, tak ako aj športy, šport eh, v nadväznosti na našu spoločnosť. Samozrejme, že eh, je eh, to spojené aj s istým ohrozením, pretože aj ak jete príliš veľa pice, tak to nie je zdravé. Vždy to samozrejme závisí od toho, ako to používate. It's a clear rating system. Existuje veľmi jasný systém ratingu pokiaľ ide o onlineové eh, hry, samozrejme, že je to dosť ťažké. Peggy by mohla zohrávať úlohu, aj pri informovaní e, učiteľov v školách, ale takisto aj rodičov, pretože častokrát vidíme, že starší ľudia, ako napríklad som ja, nemajú radi nové veci, ktoré sa objavia na trhu, pretože ich nepoznáme. Potom si musíme na to nejakým spôsobom zvyknúť. Je to niekedy dosť ťažké, aspoň pre mňa, ale moje deti sa hrajú videohry, ja sa nehrám videohry. Problém spočíva v tom, že členské štáty majú rôzne systémy v nadväznosti na rating týchto videohier. A myslím si, že jeden systém by bol dobrý pre celú EÚ. A videl som samozrejme názory našich kolegov z výboru pre kultúru a z výboru e, LIBE. Väčšinu týchto návrhov môžem podporiť. Je tam niekoľko pozmenujúcich návrhov, pri ktorých sa budem s kolegami snažiť nájsť nejaké kompromisné riešenie, aspoň pokiaľ ide o dva z týchto pozmeňujúcich návrhov. A chcel by som počiarknúť vo všeobecnosti, že súhlasíme e, súhlasíme vzájemne e, v tejto otázke. Chcel by som sa poďakovať kolegom za ich podporu, za e, to, že prispeli. A takisto sa chcem poďakovať sekretariátu za podporu, pretože dúfame, že zlepšíme budúcnosť eh, onlineového hrania hier, ako pán Goldsmith povedal. Toto je podpora nášho vzdelávania, podpora našej budúcnosti. Bolo to jasné, pán Angelakis, ako tieňový spravodajca, chceli by ste to pripomienkovať? Áno, ďakujem pani predsednička. Ja by som bol rád stručný. Od videohry sú veľmi obľúbené v rôznych eh, vekových skupinách v Európe a mám, majú veľmi veľký trh, okolo 7 miliónov kusov e, sú aj užitočné, pretože môžu mladým ľuďom pomôcť posilniť ich vnímanie, ale na druhej strane skrývajú tieto hry aj určité nebezpečenstva a práve týmito nebezpečenstvami sa zaoberáme. Myslím si, že pán spravodajca, pán kolega urobil dobrý kus práce práve pri vyznačovaní týchto jednotlivých rizik. Myslím si, že prispejeme s tým stimulom k do lepšej regulácie trhu s, videohrami. Eh, s videohrami. Ja som podal niekoľko pozmeňovacích návrhov. Väčšina z nich sa týka vývoju systémov, senzibilizáciou rodičov a zákonných zástupcov, výchovných zástupcov, ktorí sa s ním budú zaoberať tým, čo kde sú ich deti a čo vlastne hrajú, keď hrajú videohry. Sú tu určité opatrenia, ktoré musia urobiť členské štáty a Samozrejme sú to určité videohry, ktoré sú v internetových kaviarniach. Myslím si, že to sa musí veľmi jasne vyznačiť deliaca čiara. Samozrejme, aké, aký vek majú mať deti, keď sa hrajú videohry, s akým obsahom sa môžu hry hrať. Takže to je taká obsiahla regulácia, ktorá myslím, je veľmi užitočná. Záverom chcem povedať toľko, že tie hry môžu byť veľmi užitočné, dokonca sa videohry sa používajú aj v medicíne, ale samozrejme na druhej strane sú tu určité rizika. Myslím si, že tí z nás, ktorí sú rodičia v tejto miestnosti, vedia presne, že tieto rizika existujú a že musíme postupovať opatrne. Takže ja si myslím, že samozrejme, že sme istý prístup k tomuto zaujali. Je malý počet pozmenujúcich návrhov. Kto by chcel pripomienkovať ďalej túto záležitosť? Nech sa páči, máte slovo. Chcel by som povedať len toľko, že vo všeobecnosti prístup, ktorý zaujal parlament, eh, naozaj je v súlade s názormi komisie. Prirodzene, že e, zvyšovanie povedomia e, rodičov je prirodzene mimoriadne dôležitá záložitosť, pokiaľ ide o túto vec. Dobre, myslím si, že nemáme nejaké ďalšie pripomienky. Myslím si, že tam máme e, dve stanoviská. Stanovisko výboru pre kultúru a výboru LIBE Nezdá sa, že by e, sa nám tu vyskytla nejaká kontroverznosť, takže by som dala slovo znovu pánovi Mendersovi ako spravodajcovi. Chceli by ste uzavrieť túto diskusiu? Samozrejme, že si myslím, že by sme mohli hlasovať o tejto správe a dúfam, že komisia sa potom podarí v podstate všetko e, spracovať tak, že odsúhlasíme vlastne túto smernicu a presne tak, ako to povedal zástupca komisie, veľmi dôležité je zvyšovanie uvedomenia rodičov a pokiaľ ide o tento košík, môžete vždy samozrejme poslať do PEGI istú sťažnosť, ak je to príliš diskreditujúce alebo príliš škodlivé. PEGI môže po niektorých zásahoch, po niektorých sťažnostiach zasiahnuť Takže dúfame, že v budúcnosti, aj keď povedzme rodičia nevedia presne, ako fungujú počítače, môžu použiť tento červený gombik. V poriadku, komisia, chcete sa k tomuto ešte vrátiť alebo nie? Nie, ďakujeme. Ďakujeme za slovo. Ja, takže myslím si, že toto je oznámenie. Takže dúfajme, že nebude sa vyžadovať e, nejak veľmi prísne legislatíva v tejto oblasti, ale vo všeobecnosti by sme mali zharmonizovať normy a, a ratingové záležitosti. Myslím si, že je to veľmi rozumná záležitosť a tu ide aj ochranu maloletých osôb. Takže ďakujeme veľmi pekne, pán Menders, a vám ako spravodajcovi. Zajtra budeme o tomto hlasovať. Máme dosť veľa pozmenujúcich návrhov, takže by som vás chcela poprosiť, keby ste si zajtra doniesli hlasovacie karty a ak sa rozhodneme, že budeme používať hlasovacie karty, ak to bude rýchlejšie, respektíve v prípade, keď by bolo niečo nedostatočne jasné, mohli by ste, prosím vás pekne, poslať takýto e-mail všetkým členom výboru. Áno, samozrejme, že to poš- po- o to požiadam sekretariát ale vám pripomínam, doneste si karty. Veľmi dôležité je, aby ste tieto karty so sebou nosili. Veľmi pekne ďakujeme kolegovia. Myslím si, že tým pádom sme ukončili dnešnú prácu. Zajtra budeme hlasovať o týchto veciach a zajtra máme samozrejme na programe ešte niekoľko ďalších.